So, good morning, colleagues. I open the, the meeting of... Dobrý deň, dámy a páni. Takže otváram zasadnutie nášho výboru LIBE, bežné zasadnutie. Máme pred sebou dlhú správu s veľmi dlhým menom. E, spravodajkyňou je pani Fajon. Budeme diskutovať o prezentácii návrhu e, správy, ktorá sa týka zjednodušeného režimu pri kontrole osôb na vonkajších hraniciach vychádzajú sa z jednotného uznávania niektorých dokladov Chorvátskom a Cyprom za rovnocené ich národným výzvam za účelom tranzitu cez ich územie alebo zamýšľaného pobytu na ich území, ktoré ho trvanie počas akéhokoľvek obdobia 180 e, dní neprekročí 90 dní. Takže pani Fajon, dávam vám slovo. Máme tu aj zástupcov komisie, ktorí sa možno budú chcieť vyjadriť. Takže najskôr pani Fajon. Ďakujem pani predsedajúca. Ja s dovolením budem hovoriť po slovinsky lebo je to pomerne komplikovaná téma, takže aby my všetci dobre rozumeli. Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem poďakovať Európskej komisii za tento vynikajúci návrh a takisto dobrú spoluprácu. Ďakujem aj všetkým tieňovým spravodajcom. Táto správa sa týka vykonávania e, zjednodušeného režimu e, kontrol na vonkajších hraniciach medzi Chorvátskom a Cyprom. Chorvátsko vstúpilo, vstúpilo do Európskej únie 1. júla tohto roka a podľa zmluv by malo začať implementovať prvú fázu šengenského dohovoru a podľa neho Chorvátsko, ako aj ostatné krajiny, musí začať vykonávať nariadenie 539 208 a mal by byť negatívny zoznam a táto povinnosť je definovaná pre Maroko. Ale podľa nariadení o prístupe sú aj ďalšie ustanovenia, ktoré ešte neplatia lebo víza vydané štátom člen, šengenského priestoru znamenajú voľný pohyb na území iného štátu alebo iných štátov. Nariadenia o vízach upravujú otázky víz vydaných nešengenskými krajinami a tie zostávajú v platnosti To je podobné ako pri iných štátoch, ktoré ešte neuplatňujú pravidlá Schengenu. Tie môžu jednostranne uznať e, určité víza, obvykle víza na dlhodobý pobyt vydané členskými štátmi šengenského priestoru. Napríklad v prípade Konga to platí a platí to aj pre víza pre dlhodobé pobyty a ďalšie povolenia na pobyt vydané inými členskými štátmi, ktoré nie sú súčasťou šengenského priestoru. Napríklad taký prípad platí v prípade Moldavcov. Ich víza na krátkodobý pohyb, pobyt uznáva Rumunsko. Pokiaľ ide o nariadenie 539 lomené 01, to sa týka jednostranného uznávania kvality víz vydaných štátom, ktoré, štátmi, ktoré, pre ktoré neplatia šengenské pravidlá. Tu treba zdôrazniť, že nariadenie 810 lomené 2009 neplatí celku je tu zásadný rozdiel medzi vízami, ktoré sú obmedzené teritoriálne a ďalšie víza, ktoré sú vydané napríklad pre občanov Kosova a ktoré umožňujú voľný pohyb v celom šengenskom priestore. Okrem takých štátov, ktoré Kosovo neuznávajú. Preto je opravnené používať takéto víza s teritoriálnym obmedzením a je vhodné, aby boli vylúčené z jednostranného režimu. Je to dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti šengerského priestoru. Rozšírenie tohto režimu by nemalo znamenať ďalšie povinnosti pre Chorvátsko a Cyprus, tieto právne akty by nemali byť odchýlkou od prístupových dohôd. Toto je nezáväzný režim a Chorvátsko si môže zvoliť, či bude vydávať víza ako predtým podľa prístupových dohôd a ak Chorvátsko a Cyprus rozhodnú, že budú uplatňovať vzájomný vízový režim, mali by uznávať aj víza, ktoré uznávajú aj ostatné členské štáty. A tak umožnia platnosť takýchto víz na území Európskej únie. Toto by sa malo ďalej rozvinúť, keď aj tie ďalšie krajiny pristúpia do šengenského priestoru a aj pre ne potom nastane povinnosť uznávať takéto víza. Podľa právneho odboru Európskeho parlamentu a na základe konzultácií s expertmi som vypracovala túto správu, ktorej cieľom je vypracovať vyvážený text odrážajúci situáciu v tejto chvíli. Po, ukazujem na pozmenujúci návrh číslo 4, ktorý takisto podčiarkala Európska komisia. To je právne vákuum, ktoré by mohlo nastať. Neuznávanie Kosova zo strany Cypru je takisto totiž dôležitou otázkou. Ak sa Cyprus rozhodne implementovať tieto nariadenia, mal by potom uznávať aj, obmedzenú, aj víza s obmedzenou platnosťou pre občanov Kosova, hoci neuznáva Kosovo ako také. Pri plnom uplatňovaní šengenských pravidiel platnosť takýchto dokumentov by prestala byť aktuálna. Táto správa je teraz pripravená na prediskutovanie a rokovanie s radou a teším sa aj na spoluprácu s komisiou a takisto aj s radou. Ďakujem vám. Nezdá sa, že by sa niekto hlásil o slovo. Sú tu tieňoví spravodajcovia, ale e, teraz sa spýtam komisie, či by sa chcela vyjadriť. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem spravodajkyni za správu, ktorú predložila so štyrmi pozmenujúcimi návrhmi. Tie prvé dva objasňujú text návrhu komisie a som veľmi rád, že e, vysvetlila aj dôvody na pozmenujúci návrh číslo 4. Je to komplikované, ale vysvetlila to dobre. Je to určitá korekcia návrhu od komisie, plne v súlade e, s duchom toho návrhu komisie. Pokiaľ ide o pozmenujúci návrh 3, máme tu otázku na objasnenie. Tu sa navrhuje, navrhujú prechodné ustanovenia týkajúce sa dokumentov vydaných pred pripojením alebo pristúpením k Schengenu. My by sme chceli požiadať o informácie, čo sa presne predpokladá a očakáva, aby sme si mohli definovať svoje stanovisko. Ináč e, vysoko hodnotím túto správu. Ďakujem. Chcete niečo dodať? Teraz máme technickú schôdzu a stretávame sa poprvýkrát aj s tieňovými spravodajcami. Prediskutujeme to. Ja chápem vašu otázku, dajte mi ale trocha viac času, aby sme to objasnili na tom internom stretnutí, ktoré bude nasledovať po stretnutí s tieňovými spravodajcami. Yes, it was on. <laughs> so, um, Áno, ďakujem vám. Ďakujem pani Tajon. A teraz môžeme prejsť na ďalší bod programu. Ale máme vlastne 15 minút náskok. Súhlasíte, pán Post, aby sme pokračovali? Takže... It's uh, a proposal for a regulation. E, bod 15, e, návrh e, zavedenie palubného systému ICOL. E, ide tu vlastne o systém, ktorý vychádza zo spracovania osobných údajov a pán Fos e, predstaví návrh e, správy a oznámí nám, aké sú lehoty, ako sa bude hlasovať, e, alebo kedy na výbore, pričom koordinátori požiadali o postup podľa pravidla číslo 50 v tomto prípade a pán Fos aj vysvetlí, dúfam, že dohoda by mohla byť dohodnutá, uzavretá na základe pravidla alebo postupu číslo 49. Takže nech sa páči, pán Foss. Ja, vielen Dank, Kinga. Um, ähm, wir beschäftigen uns heute ja mit... Äh, ďakujem pekne, äh, pani predsednička. Äh, pokiaľ ide o tento systém e-call, tak isté predpisy vlastne boli teraz e, zavedené, ktoré sa snažili dosiahnuť to, čo sme sa my snažili už dosiahnuť pred 15 rokmi, a to je automatický e, systém e-call, ktorý bude zabudovaný do nových e, vozidel do roku 2015, ktorý bude fungovať v prípade núdzových situácií. A mali sme tento systém privítať, pretože môže chrániť a zachraňovať životy. Samozrejme, boli tam isté obavy v súvislosti s ochranou osobných údajov a v mojom stanovisku som sa snažil ich e, aj nejakým spôsobom ošetriť. Poprvé, alebo, alebo ich pomenovať e, nebolo, e, poprvé jasné najprv, či tento systém e sa bude používať iba v prípade naozaj núdzových volení, alebo e, či bude systém e-call aj pre e, súkromné e, komerčné údaje. Pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, myslím, že by mali rozlišovať medzi núdzovými volaniami a inými funkciami, ktoré tiež e-call môže mať. čiže sú de facto dva systémy e-call. Ten prvý by mal byť Mm, vopred aktivovaný, je e, pozitívny, e, pokiaľ ide o e, ochranu osobných údajov, ale je to vlastne systém, ktorý je de facto ako keby vypnutý, kým sa nestane nejaká nehoda a kým sa vlastne nespustí alebo neaktivuje celý tento systém. Čiže on vlastne žiadne údaje ani neukladá, ani, ani niekam ich netransmituje. Čiže iba v prípade núdzovej situácie E, koná. A v tomto prípade by žiadne stopovanie alebo sledovanie nemalo byť možné a pokiaľ e, dôjde k nehode, tak iba isté minimálne údaje e, sú potom transmitované. Samozrejme, daný používateľ musí byť popred informovaný a musí byť možnosť pre konkrétnych používateľov túto funkciu alebo tento systém vypnúť, pokiaľ mu nedôverujú. Keď sa pozrieme na E, tie súkromné možnosti systému e-call, ten, ten komerčný aspekt, tak tam si myslím, že legislátor by mal e, umožniť e, obidva druhy systémov. Viem, že to je možno kontroverzné, ale z hľadiska technického tieto dva systémy by mali byť navzájom oddelené. Pričom používanie jedného systému by nemalo ovplyvniť alebo naopak zabrániť používaniu druhého. Spravodajca Imko, ten by chcel to obmedziť iba na jeden e, systém ikol a ja v mojom stanovisku som sa venoval obidvom typom e, systémov. Pretože pokiaľ veci sa nakoniec e, vyvrbia inak, e, nakoniec, e, tak e, budeme mať naše stanovisko e, aspoň pripravené. Pokiaľ je ten súkromný systém ikol, ten by mal si vyžadovať e, súhlas, e, opredaný súhlas e, zo strany subjektu daných údajov a tento subjekt, tento človek musí byť informovaný o tom, aké údaje, aké údaje sa to týka, že má práva nejakým spôsobom sa voči tomu ohradiť a okrem toho, pokiaľ to zaangažovanie do súkromného systému e, je nejakým spôsobom ovplyvnené, nemalo by to e, mať nejaký dopad na ten ekosystém. Mm. A snažil som sa dosiahnuť to, aby e, Európska smernica o ochrane osobných údajov a takisto aj smernica o elektronickom súkromí, aby teda boli prepojené na systém e-call, aby platili aj v tomto prípade. Samozrejme, ako náhle budeme mať nové pravidla, tak sa to zmení. A potom nejaké otázky sú ešte otvorené, nejaké právne záležitosti, poprvé definícia minimálneho súboru údajov a takisto aj ten systém volania 112. E, a potom e, je tu ešte jedna otázka, ktorá je otvorená a to síce, akým spôsobom e, súhlas môžeme získať v prípade e, používateľov súkromného systému, pokiaľ to auto používajú viacerí ľudia, napríklad napríklad keď požičiate auto druhému človeku alebo prichádza k zdieľaniu auta. A potom je tu otázka k ne, systémom, ktoré by e, zabránili tomu, aby e, bol tento systém ukradnutý alebo zneužitý. Takže to sú otázky, ktoré sú ešte otvorené a e, ja navrhujem delegovaný akt. E, ktorý by e, vlastne e, túto otázku vyriešil plne najlepšie. Do 5. decembra sme sa rozhodli, že e, budú, e, bude možnosť prekladať pozmeňovacie návrhy a potom by sme chceli 18.12. tak ako e, pôvodne sa s tým ratalo aj hlasovať. Keď sa správa pripravovala, tak správodajcovia z iných politických skupín ešte neboli vymenovaní a Pôvodne sa malo hlasovať 6. decembra. My sme sa snažili e, konať e, podľa tohto e, postupu a chceli sme pripraviť to stanovisko včas, aby teda mohlo byť, aby relevantne mohlo situáciu ovplyvniť, ale teraz tá lota sa posunula na február, čiže máme vlastne času trochu viac, ale napriek tomu si myslím, že by sme sa mali snažiť dodržať ten pôvodný harmonogram, aby sme sa dopracovali k dohode a posunuli na IMKO za nás informácie. Výbor LIBE je zodpovedný iba za ochranu osobných údajov, teda za tie témy, ktoré s tým súvisia, čiže e, to, je, e, to sú body e, článok 6 a e, úvodné ustanovenie 8 a 13, takže respektíve naopak e, a pokiaľ ide o otázku nejakého rozsahu, myslím, že nie je možno až taký veľký, ako niekto si myslí. Potrebujem rozhodne e, pravidla. pokiaľ ide ochranu osobných údajov, ktoré by tam e, teda boli, ale zase nie je to nejaká, nejaký veľký problém. Potom pokiaľ ide o obsah, myslím si, že stačí používať pravidlo 49 a nie či, e, pravidlo číslo 50, ale pokiaľ iní spravodajcovia alebo výbor ako taký to bude vnímať e, inak, pokiaľ e, skôr e, bude podpora číslo 50, tak samozrejme dá sa to vyargumentovať. Ale z hľadiska vecného ja nemám pocit, že by bolo mm, až také podstatné alebo potrebné, primerané viac času tejto otázke venovať. Myslím, že to, čo treba spraviť, sa dá spraviť rýchlo a potom vlastne to stanovisko môžeme e, posunúť. Máme teraz zoznam rečníkov, nech sa páči najprv pani Intveld. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj pánovi spravodajcovi za to, že to tak e, rýchlo ten dokument pripravil. Myslím, že tam sú viaceré dobré prvky v tom návrhu. Niektoré veci ale e, by som chcela spomenúť. nie som e, úplne presvedčená, pokiaľ ide o tie témy práve ochrany osobných údajov. Vy ste povedali, že tam sa nebude nič e, skladovať, ukladať, teda, e, že sa nebude nič sledovať, ale dobre vieme už aj z iných prípadov z minulosti, že vždy je tam taká tendencia, keď už tam tie údaje sú, tak zrazu niekto povie, mmm, zaujímavé, máme tieto údaje, tak možno by sme ich aj na niečo iné využili. A toto je presne ten prípad, kedy si viem predstaviť, že napríklad poistné spoločnosť, poisťovne by mali záujem o používanie e, týchto údajov a nie možno vždy e, v prospech e, poist, poistníka, pretože tie senzory možno, že nebudú e, tie údaje ukladať, ale asi to technicky bude možné, takže potom budete mať celú predstavu o tom, ako človek e, šoferuje. Čiže je to možno zaujímavé pre poisťovne, je to možno zaujímavé pre e, prípadne policajné orgány alebo iných aktérov, takže úprimne povedané, nie som presvedčený o tom, že otázka ochrany osobných údajov v tomto prípade je nejaká nepodstatná. Potom je to otázka toho, prečo toto sa navrhuje. Aby sa zachraňovali životy. Samozrejme, s tým každý súhlasí, ale či to aj tie životy naozaj bude zachraňovať, to závisí od mnohých iných faktorov. Aj keď je ten núdzový, e, to núdzové volenie automaticky spustené, tak to ešte neznamená, že e, tam bude zachránka do minúty alebo za pár minút. Eh, vždy to závisí od toho, aké sú tam eh, zdravotné zariadenia eh, v okolí, či je sanitka k dispozícii a tak ďalej. Čiže keď povieme, ak budeme mať e-call, zachránime toľko toľko mm, životov ročne, nemyslím si, že to nutne musí byť naozaj tak. Potom tie otázky procesné alebo procedurálne, Neviem, či tu sú kolegové ZDPS, asi nie. Dobre, tak to na inokedy si necháme. A potom e, tá otázka článku 49 alebo 4, 50, e, myslím si, že má to isté výhody, keď sme išli podľa článku 50. Otázka implikácií pre súkromie je tu podľa mňa mm, dostatočne závažná a predpokladám, že aj na iných výboroch e, budú na vý, viaceré ďalšie témy, ktoré opäť majú dosahy práve na oblasť súkromia. Čiže do tých postupov asi budeme čoraz viac aj my e, um, začlenení. Proste mm, je to dôsledok toho, že v našom e, e, svete sú tie osobné údaje čoraz dôležitejšie a teda celý tento aspekt sa stáva e, pre naše životy významnejší. Čiže možno, že by sme nemuseli bojovať v prospech e, tej 50 každý jeden krát, ale mať nejaký postup, kde by sme my automaticky boli od začiatku do všetkých týchto tém zaangažovaní. Tak si to aspoň ja predstavujem. Ďakujem, ďalej pani Sargentini. ik heb de afgelopen maanden twee sets vragen. Uh, ďakujem pekne. Ja som poslala v posledných mesiacoch dve série otázok na Európsku komisiu, pretože som sa chcela uh, E, spýtať bližšie otázky, e, pokiaľ ide o to, keď ten čip vlastne tú transmisiu údajov výkona. Ak máte tam nejaký e, vložený, zabudovaný čip do toho auta, tak stále vykonáva tú transmisiu. Môžeme si byť naozaj istí, že e, dochádza k transmisii naozaj iba vtedy, keď e, sa stala nejaká nehoda. A potom je tu otázka e, tých e, ďalších krokov, či naozaj tú pomoc e, dostanete. Ale pozrieme sa najprv na tú moju pôvodnú otázku. Naozaj sme si istí, že to, čo tu my navrhujeme, nebude umožňovať to, aby e, vodiči boli e, neustále sledovaní? Môžeme byť naozaj si istí, že nepripravujeme systém, ktorý by mohli potom používať nejaké agentúry alebo firmy, ktoré sledujú, proste nejaké komerčné e, firmy, ktoré by to využívali na iné ako tie pôvodne uvedené účely. Skupina zelených má pocit, že správa pána Fosa ide dobrým smerom, ale Radi by sme tam videli viaceré e, záruky a preto e, chceme nejaké pozmeňovacie návrhy pri, e, e, predložiť. Bolo by veľmi dôležité, aby používateľ toho auta mohol ten e-call vypnúť, alebo e, proste sú to aplikácie, ktoré by nemali byť automaticky spustené, keď to auto je kúpené, alebo keď podpíšete poistnú zmluvu. Jednoducho e, nemalo by to byť tak, že danú poistku môžete podpísať iba vtedy, pokiaľ e, tieto pravidla splníte. A potom, e, pokiaľ ide o e, vysokého úradníka pre dohľad nad ochranou osobných údajov v Európe, tak ten, tiež, ten úrad tiež hovorí o tom, že treba zabezpečiť primárnu ochranu osobných údajov v tomto prípade a ja to podporujem. Zneužívanie nejakých sledovacích údajov, to je veľký problém, treba s tým bojovať E, musíme mm, zabraniť tomu, že keď tam sú tie údaje, čo sa ne, proste nebudú používať aj na iné účely, pretože určite viaceré e, strany, e, viacerí aktéry by mali na tom záujem a tomu musíme zabrániť. A potom posledná vec. Nemyslím si, že spravodajca si nemôže dohodnúť e, teda myslíte, že spravodajca si nemôže dohodnúť s iným výborom použitie článku 49 alebo akéhokoľvek iného. O tom tu nechcem ja ale nutne veľa hovoriť. Ja som tiež spravodajkyňa a som koordinátorka a počas stretnutia koordinátorov e, budem hovoriť o tom, ako s touto správou môžeme ísť e, ďalej. My máme pocit, že použitie článku 50 je dôležitá vec. To nie je nejaká drobnosť. Naozaj tu ide o ochranu osobných údajov ochranu súkromia. To je pre náš výbor dôležitá téma. A musíme si byť istí, že naozaj aj naše úlohy budeme splňať. Ďakujem pekne, pán Weidenholte. Frau Vorsitzende, ich möchte mich auch beim Herrn Voss bedanken, dass er das so schnell und, und Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste systematicky pripravili správu a že tu hovoríte o službe Equal a o ekvivalentných e, súkromných službách a táto služba Equal je e, dôležitá, e, pretože sa tieto údaje budú používať pre zachránske účely, ale musíme zabraniť tomu, aby sa dali zneužiť pre iné účely. A pokiaľ ide o súkromné služby Equal, už o tom hovorili aj iní kolegovia, tak tam musíme naozaj zabraniť e, tomu, aby sa tieto údaje používali na iné účely. V oblasti e, poistenia to musí byť e, jasne uvedené, že podľa toho sa nebudú e, platiť poistné. Samozrejme, vidíme tu výhody tohto systému, ale pritom treba myslieť aj na tie možné dôsledky. Myslím si, že vzhľadom na túto problematiku je zmysluplné, aby tu platilo pravidlo 50 pretože to má obrovský význam. Myslím si, že je takisto pozitívne alebo dôležité, že tieto služby Equal eh, by sa mali dať eh, ručne odstaviť v prípade súkromnej služby aj verejnej služby Equal a myslím si, že eh, tá verejná služba Equal by nemala byť spojená alebo zaťažená nejakými poplatkami, pretože tu naozaj ide o záchranné služby. A to pravidlo 50, ako som povedal, je pre nás dôležité. Dobre, pán Kirkop. A ďakujem, pani predsednička. A prepačte, že som tu nebol hneď v začiatku prejavu pána Vosa. Neuvedomil som si, kedy bude hovoriť pán Vos, ale musím povedať, že tu mám obavy a zameriam sa na tie, ktoré majú dočinenia s týmto výborom, pretože je to iba stanovisko. Ja musím povedať, že sa nachádzam v zlej pozícii, lebo už druhýkrát tento týždeň musím súhlasiť s pani Intfeld. V prvom rade tu nevidím vôbec e, nejaké znamenie toho, že by tu e, informácie mali nejaké jasné parametre, alebo že by bolo úplne jasné, čo sa dá e, získať týmto prístrojom. Ja som k tomu vždy e, pristupovala k tomu cynicky. Veci, ktoré bráne ľuďom e, porušovaní zákona, no to ma vždy naozaj veľmi udivuje. Ako to funguje napríklad na nemeckých diálniciach, kde nemáte obmedzenú rýchlosť? Ako to tam funguje? To by bolo naozaj zaujímavé e, zistiť. Podľa mňa takéto veci sú e, najhoršie, pretože prichádzame s úžasnými myšlienkami a gratulujem pánovi Fosovi k tej poslednej e, časti toho, čo povedal, ale naozaj by sme mali byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o niečo také. Sú tu naozaj otázky ochrany osobných údajov a súkromia. A kto zabráni to, aby sa takéto údaje používali e, z e, pre obchodné účely. Predstavte si, že e, to bude komerčné zariadenie, ktoré sa bude predávať s autom a vidím tam naozaj problém. Podľa mňa to bude veľmi drahé a automobilové e, spoločnosti tvrdia, že to bude dobre preto, aby mohli kontrolovať vodičov e, nákladných aut, aby neporušovali zákony, aby neprekračovali rýchlosť. Áno, to je e, pravda, ale tí vodiči sú zodpovední za to, čo robia. A podľa mňa to nie je dobrý spôsob, ako e, kontrolovať týchto ľudí, pretože zlí vodiči porušujú zákony. A takisto všetky tieto opatrenia by mali byť úmerné a nevyhnutné. Myslím si, že tento konkrétny návrh nie je nevyhnutný a zber údajov v tomto kontexte je takisto zbytočným zásahom do osobného súkromia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán Kirko, pán Deon. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Veľa z toho, čo som chcel povedať, už povedali predrečníci. Už dlhý čas sledujem vývoj tohto materiálu od prvej správy z vlastnej iniciatívy. A keď sme začali s technickou analýzou, povedali sme, že nepôjde iba o prenos, ale aj o príjem. Čo sa stane pri príjme údajov? Jediná e, krajina, ktorá s týmto experimentovala asi pred rokom, bola Česká republika. A oni narážali na jeden e, problém za druhý, pokiaľ ide o prenos a príjem signálu. Treba urobiť veľa úprav, aby sa zabezpečilo, že sanitka naozaj príde rýchlo. A v tom sú problémy. A naše štátne orgány na to ešte nemajú odpoveď. Snažíme sa to urobiť veľmi rýchlo. Chceme, aby to bolo povinné a jednotné v celej Európe. A pritom nemáme e, technické e, potreby na to, aby sme zabezpečili rýchly prenos a príjem signálu. Možno ideme dopredu príliš rýchlo. Dostal som veľa mailov od znepokojených občanov, ktorí to vnímajú tak, že ich budú špehovať, keď budú jazdiť autom. E, samozrejme, že mnohí preháňajú, ale môže v tom byť e, trochu pravdy. Prečítala som si správu pana Fosa a naozaj si myslím, že by sme mali v stanovisku uznať, že toto zariadenie by sa mohlo použiť aj iným spôsobom. Ak chceme vyslať občanom signál a ak chceme vyslať správny signál, mali by sme naozaj uvieť, že bude možné využiť tieto údaje iba na toto a toto a na nič iné. Každý predsa chce zachraňovať životy. Ale ľudia sa boja veľkého brata, pretože e, takto štát bude vedieť, kde ľudia sú presne v každej chvíli a čo robia. a takisto bude jasné, kde a ako prebehli aké nehody. Ľudia sa teda boja a my sme vždy k tomu pristupovali e, kriticky. Ak sa to dá technicky urobiť, malo by to byť obmedzené iba na alternatívy 1 a 2. Potom by sme to mohli podporiť, ale iba za určitých okolností. Musíte byť schopní odpojiť systém, ak chcete na seba prevziať to riziko a keď máte pocit, že je dôležitejšie nebyť vystopovateľný, tak tu musí byť tá možnosť vypnúť ten prístroj. No a potom pokiaľ ide o nariadenie o zachovaní súkromia, tak tam sú ešte niektoré veci, ktoré by sme mali z tohto nariadenia doplniť. Ale musím povedať, že občania majú strach a nemali by sme pretláčať eh, projekt, ktorý eh, občania nepovažujú za úplne eh, pozitívny. A teraz požiadam predstaviteľa DPS, aby sa ujela slova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ehm, myslím si, že ste si už prečítali to stanovisko a boli tu viaceré názory na toto stanovisko a boli tu viaceré obavy. Spravdaj sa hovoril o viacerých týchto obavách. Takisto sa k tým obavám vyjadrili aj rečníci. Ide o to, že ICOL je zariadenie, ktoré bude e, vo všetkých nových, alebo malo by byť vo všetkých nových vozidlách. E, je tu ale riziko, že tu pôjde o zásah do súkromia osôb. Toto nariadenie jasne otvára dvere pre e, súkromné služby ICO a mm, musím povedať, že už aj na mobilnom telefóne máte služby, ktoré využívajú vašu geografickú polohu. Podobné služby už existujú a pani Sargentini povedal, že si nemôže byť istý, že tento systém sa nebude používať e, na iné účely, ale práve naopak môžeme si vyústiť, pretože už tu existuje súkromná služba ICO a už sa to používa aj na iné záležitosti. Tieto aplikácie by mohli byť užitočné a niektorí spotrebitelia možno budú chcieť využívať e, tieto aplikácie, ale tie aplikácie by nemali e, porušovať naše nariadenie alebo smernice. A mali by tu byť ešte prísnejšie zábezpeky, ako máme v prípade IQL 1.1.2. A subjekt, ktorého údaje sa budú vysielať, by mal dať dopredu súhlas s tým, že tieto údaje sa budú e, používať. Nemalo by to byť tak, že e, ľudia nebudú vedieť, že tento prístroj je zapnutý. Nie, ľudia musia e, presne dopredu vedieť, že ich sledujú, ich geografickú polohu sledujú a musia vedieť, na čo sa bude používať tá geografická poloha Takže buď sa dodá niečo do článku 6 e, s tým, že e, sa tým lepšie zabezpečí equal 112 equal alebo e, možno sa bude musieť zmeniť nariadenie tak, aby vyhovalo našim požiadavkám. My nechceme dávať ďalší priestor eh, pre eh, monitorovanie občanov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, sa pýtam predstaviteľa komisie, či chce niečo povedať. Áno, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Komisia by sa chcela poďakovať výboru LIBE a predovšetkým svoj pánovi Fosovi za návrh stanoviska k tomuto systému ECOL. Komisia súhlasí s tým, že treba mať e, pravidlá, ktoré sa týkajú dodržiavania e, súkromia a ochrany osobných údajov. Preto sa zapracovali do návrhu aj odporúčania výboru podľa článku 49 a pokiaľ ide o súkromnú alebo pridanú hodnotu ikolu, návrh komisie poskytuje mandát iba ikolu 112 a to znamená, že neposkytuje mandát na nejakú inú službu. A mali by sme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o súkromnú a pridanú hodnotu ikolu pretože sú to iné otázky, ktoré treba riešiť, nielen otázky súkromia a ochrany osobných údajov. A samozrejme toto treba vziať do úvahy. A pokiaľ ide o tú možnosť, ktorá sa tu dnes veľmi často spomínala, teda možnosť deaktivovať e-call 112, komisia má pocit, že to by mohlo vážne zhoršiť e, prínosy tejto služby pre občanov. A samozrejme je veľmi dôležité mať na pamäti, že hlavná obava, ktorá tu bola dnes vyslovená, teda, že ľudia budú stále monitorovaní a sledovaní, tak to je vylúčené v tomto návrhu. Jednoducho tento problém tu nebude existovať. To je naozaj jediná vec, ktorá tu je upravená v tomto texte. A pokiaľ ide o požiadavku e, technicky oddeliť e, verejnú službu 112 od e, súkromnej služby, je tu tá technická možnosť, ale musíme byť opatrní, pretože výrobcovia možno nebudú používať tie isté komponenty, a mohlo by to viesť aj k tomu, že sa budú potom vyskytovať dva hovorí alebo dve volania v každom prípade a to by komplikovalo zase záchranným službám prácu. Ďakujem pekne, Axel. Vraciam ti slovo. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne aj za mnohé reakcie, ale chcem objasniť niečo, o čom už komisia hovorila. V zásade je to tak, a to vyplynulo už aj z prechádzajúcich diskusí v výbore IMCO. Je to teda tak, že tento systém by bol obmedzený iba na číslo 112. To znamená, že ten systém by sa nedal použiť na nič iné. Ja som to uviedla aj v texte, pretože niekde to nebolo celkom zrozumiteľné, ako je to s tým súkromným systémom a verejným systémom a preto e, som veľmi opatrne do toho zakomponoval ten súkromný e, systém. Ale vo výbore IMCO ma ubezpečili, že tu naozaj má ísť iba o službu e, e-call 112 a z pohľadu ochrany osobných e, údajov e, by tu mala byť možnosť každého občana rozhodnúť sa, či chce mať takúto službu alebo nie a či ju teda môže vypnúť alebo nie. Nepôjde tu o, o trvalý prenos údajov iba v tom prípade, že sa niečo stane. A v takom prípade sa e, zapnú senzory a aktivujú tento systém. Takto je to napísané, takto to bolo zamýšľané a takto to žiadame, pretože e, takto je to najlepšie z pohľadu ochrany osobných údajov. Takže len v prípade nehody sa systém zapne a aj to len vtedy, keď e, užívateľ vozidla aktivoval tento systém. Takže potom má tento systém e-call zmysel. A pokiaľ ide o supervízora pre ochranu osobných údajov, tak ten sa vyjadril už aj v minulosti, že pokiaľ ide o ten súkromný systém, tak by to nemalo fungovať tak, že sa tie údaje budú použiť na niečo iné. Možno to e, sme nevyjadrili celkom jasne v tomto návrhu, pretože sme sa naozaj obmedzili iba na e 112. A určite sa táto otázka objaví ešte aj e, v ďalšej právnej norme, ktorú e, budeme pripravovať do budúcnosti, ale občania jednoducho musia mať možnosť rozhodnúť, či chcú mať takýto systém a keď už budú mať takýto systém, či ho aktivujú alebo nie. A takisto občania musí mať možnosť rozhodnúť o nákladoch, e, pretože poisťovne budú mať záujem vedieť, či auto je vybavené takýmto systémom alebo nie a možno poisťovne ponúknú lepšiu sazbu poistného, keď si vodič zapne tento systém. No a potom občania musia vedieť, ako zaobchádza s týmto systémom. A musíme jasne občanom vysvetliť, že áno, tento systém sa bude používať iba na určité účely pokiaľ ide o pravidlo 50 alebo pravidlo 49, tak musím povedať, že v podstate nemám k tomu nejaký názor. Každý sa môže rozhodnúť sám. Keď obmedzíme však e-call na číslo 112, tak samozrejme vo výbore môžu povedať, že chceme, aby sa uplatňovalo pravidlo 50, ale e, tým sa obsah nejako nezmení. A v poriadku, môžeme uplatniť pravidlo 50, ale naozaj sa tým nezmení obsah. Ale ten čas, ktorý strávime tým uplatňovaním pravidla 50, nie je umerný tomu, čo tu vlastne vyjadrujeme touto službou ICOL 112. Ale prosím, môžu iní rozhodnúť o tom, ako to chcú mať. Treba sa naozaj pozrieť na to, o čo tu ide. A pokiaľ ide o komerčné využitie, čo samozrejme nebude súčasťou tejto našej správy alebo správy výboru IMCO, tak e, samozrejme e, môžeme nechať technických odborníkov, aby nám to e, lepšie vysvetlili, ale jednoducho občania musia mať možnosť zapnúť alebo vypnúť tento systém, musia vedieť presne, aké údaje sa budú prenášať. Ale to samozrejme vyplýva už aj zo základného nariadenia ochrany osobných údajov. Ďakujem veľmi pekne, pán Foss. Keďže toto bol posledný bod nášho radného zasadnutia, e, ukončím tým ranné zasadnutie budeme pokračovať popoludní o 14. hodine e, spoločnou rozprávou s výborom EKON. A potom od 15.30 budeme opäť sami. Pokiaľ ide o tú správu, o ktorej sme hovorili teraz, Pozmejúce návrhy môžete predkladať do 12. hodiny 5. decembra. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu a uvidíme sa o 14. hodine.